A teraz pokračujeme v plenárnom zasadnutí, ktoré bolo prerušené 3. mája 2018. Zápisnice e, z 2. a 3. mája boli, distri- boli distribuované. Má niekto pripomienky? Ak nie, tak zápisnicu budeme považovať za